Il Presidente. E adesso? Colleghe e colleghi, vi prego di prendere posto. Prosím, kolegovia, zaujmite svoje miesta. Kolegyne, kolegovia, Prosím, aby ste čo najrychlejšie sa usadili v súlade s aktom z 20. septembra e, 76. roku, pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu. Vyhlasujem prvé zasadnutie Európskeho parlamentu po voľbách za otvorené. Teraz si